5 právnych aktov spolu s predsedom eh, rady, ktoré boli prijaté v súlade s riadným eh, konaním a ich názvy budú uvedené v zápisnici z dnešného zasadnutia.